zdvihnutú ruku, preto predpokladám, že zápisnica je prijatá. Teraz informácie. Poslanci Financios Pafilis a Atanasios Plevdis ma informovali, že odovzdávajú mandát poslanca Európskeho parlamentu od 14. oktobra 2009, pretože ich zvolili za poslancov ich národných parlamentov. Teraz existujú dve voľné kreslá od 14. oktobra 2009 a v súlade s článkom 7 odsek 2 právnej normy o voľbách poslancov Európskeho parlamentu a takisto pravidla 4 pod oddiel našich pravidiel sa príslušné orgány rozhodli informovať ma, že nasledujúci poslanci budú vykonávať svoju svoju prácu v Európskom parlamente Jorgos baba Konstantinu od 8. oktobra 2009 nahradí prvý Aharal, prvého a Haralebus Agurakis nahradí Atanasia Pafilisa s platnosťou od 14. oktobra 2009 Nikolaus Salavrakos nahradí Atanasia Plevrisa s platnosťou od 14. oktobra 2009. Srdečne vítam všetkých nových kolegov v parlamente. Rád by som všetkým pripomenul, že podľa článku 3 nášho rokovacieho poriadku zatiaľ prebieha verifikácia overení týchto, poverení týchto poslancov